v riadnom legislatívnom konaní, ktoré budú zverejnené v zápisnici z tohto zasadnutia. Predtým, než začneme s rokovacím poriadkom, dostane ešte slovo pán poslanec Glecos k rokovaciemu poriadku. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa vyjadriť k Grécku. 21. Pardon, 25. januára si Gréci zvolili novú vládu a tí, ktorí nám požičiavajú peniaze, naďalej na nás vyvíjajú tlak. A ja by som týmto chcel apelovať, apelovať na všetkých, aby už prestali utláčať grécky národ. Grécky národ musí ostať slobodný a musí mať naďalej možnosť rozhodovať o svojom osude. Takže tento apel som chcel vyjadriť a adresovať ho vám. Ďakujem, pán Klecos, hovorí predseda. Týmto môžeme pristúpiť k pracovnému programu. Ešte jedna požiadavka k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči vă spun că în urmă cu două săptămâni v am adresat o scrisoare de... Ja som adresovala otvorený list. Poslala som otvorený list, e, ktorý obsahuje varovanie pred rasistickými útokmi. Pán Bonano, chcem to zopakovať ešte raz. Je to vyhlásenie, e, to rasistické vyhlásenie e, jedného európskeho poslanca o tom, že Rumúni vraždia a kradnú a ja si myslím, že je to neakceptovateľné, je to precedens, ktorý nesmieme akceptovať a je to veľmi zlé takisto pre imič demokratickej um, inštitúcie v Európskej únii. Musíme zaujať jasné stanovisko e, k takýmto rasistickým a xenofóbnym vyhláseniam, e, najmä keď prichádzajú od európskych poslancov. To, čo povedal pán Gianluca Bonano, musí byť potrestané. Rečnička je bohužiaľ prerušená. Ja, bitte sehr, Kollege. Nech sa páči, kolega. K rokovaciemu poriadku. Tieto dve veci, ktoré zazneli, to boli prejavy a nie e, pripomienky k rokovaciemu poriadku. Takže prosím, nejako to regulujte, pretože tu si každý prednáša prejavy, keď, keď sa mu chce, ale nebolo to k rokovaciemu poriadku. Predseda, e, vaše vyjadrenie takisto nebolo k rokovaciemu poriadku. Pani Tapardel. Vyjadrenia poslancov, ktoré zaznejú mimo tejto plenárnej sály, vy sa odvalávate na vyjadrenie poslanca, ktoré zaznelo nie tu, ale počas jedného rozhovoru v Taliansku. K tomu sa ja bohužiaľ nemôžem vyjadriť. Je mi to veľmi ľúto. Pán poslanec Bonano je zodpovedný, respektíve ja som zodpovedný za všetko, čo povie pán poslanec Bonano tu v Európskom parlamente. Zajtra poviem niečo viac o krokoch, ktoré som podnikol proti pánovi Bonanovi za jeho výroky tu v parlamente, ale pokiaľ ide o rasistické a xenofóbne vyjadrenia, E, ja sa musím spoliehať na to, že začne konať justícia členského štátu, na pôde ktorého zazneli tieto xenofobné a rasistické výroky. Inak ja na pôde parlamentu už viac proti tomu urobiť nemôžem. A teraz e,